našich silách, aby sme sa na takúto eventualitu pripravili. Aj keď v súčasnosti, tak pre obyvateľov, ako aj pre cestujúcich je riziko nízke. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne predstaviteľovi rady. Tým končíme rozprávu a predtým, ako prejdeme eh, k ďalšiemu bodu, dovolte, aby som spomenul. A teraz pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy článok 192 rokovacieho poriadku a bod 3, ak zápisnic, proti zápisníci sa protestuje, parlament v krajnom prípade stanoví e, to, že sa vezmu do úvahy žiadané modifikácie. E, žiadny poslanec nemôže e, vystúpiť viac ako dve minúty k danej téme. Ja som sa pýtal, pán Golniš, e, akú zmenu aká zmena sa tu navrhovala. Ja som pripravený vás e, rešpektovať a ja vrátim záverečné rozhodnutie, pretože chcem garantovať vašu prácu, ako aj prácu poslancov. Som to celé skontroloval a mal som pravdu, takže vás chcem poprosiť, že ak tu máte nejaký pozmenujúci návrh z vašej strany, nie je možné navrhovať politické pozmenujúce návrhy. Tie sa nedajú predkladať. Ak máte nejaký návrh voči textu, kvalite textu, tak to môžete Takže ja sa vás pýtam, ak je tam nejaký, nejaká chyba, povedzte mi, aká je to chyba, ja dám hlasovať. Ak nie, tak potom e, zápisnica je považovaná za schválenú. Pán Golniš, Ďakujem, vážený pán predseda, že ste sa rozhodli pristúpiť k tomuto hlasovaniu. Je pravdou, že rokovací poriadok je trochu ambivalentný, pretože ten bod, paragraf 2 hovorí, že parlament vysvetlí svoj nesúhlas v bode 6. Vy chcete postupovať prostredníctvom pozmenujúcich návrhov. Ja vám navrhujem nasledovnú zmenu, ktoré, ktorá bude doplnkom prvého paragrafu článku 6 zápisnice. A ide o tento doplnok hlasovanie sa konalo e, simultánnym hlasovaním s Verchovnou radou Ukrajinského parlamentu e, a Európskeho parlamentu ohľadne asociačnej dohody Ukrajina-EU. A ja by som chcel požiadať, aby sa tam pridala veta táto e, nereglementárna procedúra nebola vopred schválená európskymi poslancami. Táto nereglementárna e, procedúra, ktorá bola navrhnutá, nebola predložená na schválenie európskym poslancom. Ja si myslím, že to je nevyhnutná veta, ktorá doplní zápisnicu takým spôsobom, aby tam bolo zachytené presne to, čo sa udialo na tomto zasadnutí. Ďakujem. Pán Golniš, ja rešpektujem e, vaše myšlienky ako vždy, ale bohužiaľ, váš pozmenujúci návrh je politický, to je komentár k tomu, čo sa udialo. Nebola rozpráva k tejto téme, takže my nemôžeme e, pridať komentár e, k tejto veci. Takže ja nebudem akceptovať tento pozmenujúci návrh, ale text je schválený. Ja to nemôžem e, tam dodať a my budeme pokračovať v našom programe. Máme tu vyhlásenie podpredsedničky komisie o vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácie v Iraku a Sýrii, ofenzívu ISIS, vrátanie prenasledovania menšín. Grazie, Ďakujem.